procediamo ora alle dichiarazioni di voto invito tutti i parlamentari alla Teraz budeme vysvetľovať hlasovanie, takže kolegovia, prosím vás, opustite miestnosť potichu, ak nebudete sa zúčastňovať na vysvetľovanie hlasovania. Vi informo di aver ricevuto Chcel by som vás informovať, že som dostal veľké množstvo požiadaviek, pokiaľ ide o vysvetlenie hlasovania a budeme pravdepodobne možno pokračovať iba do 2.45 najneskôr, na to, aby vlastne naše služby mohli potom pripraviť pokračovanie zasadnutia o tretej. Takže všetky ostatné vysvetlenia budú prijaté zajtra po hlasovaní. A dá sa to samozrejme urobiť aj v písomnej podobe, takže začneme so správou Mojsa. S'il vous plaît, qui n'est pas intéressé au débat peut quitter la, la plénière. Kto chce pokračovať v diskusii, poprosím vás, opustite miestnosť. A la parola per un minuto. Pán Polčák, nech sa páči, máte minútu. Vážený pán podpredseda, ja by som chcel sa vyjadriť v tom, že ja vítam zbližovanie sa s Moldavskou republikou. Ja som to podporoval ešte ako predseda skupiny pre priateľstvo medzi Moldavskom a Českou republikou. Prináša to veľa